na útoky Ruskej federácie. Sú tu tisíce a tisíce informácií, ktoré sa potvrdili ako falošné a je jasné, že Európsky parlament musí mať svoje vlastné uznesenie na túto tému. Ďakujem pekne. Pani Kalďuran, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. By som sa chcela poďakovať rade a komisii e, za vyjadrenia. Teraz prejdem do Estončiny. E, toto dezinformácie nie sú novým javom, ale vždy sme znova a znova prekvapení, keď sa k nám dostane nová vlna dezinformácií, či už to súvisí s, s slobodnými správnymi voľbami alebo s útokom na jeden členský štát. E, Kríza s koronavírusom posunula dezinformácie na vyššiu úroveň, na novú úroveň. E, jednak čo sa týka dôvodov vzniku tejto pandémie alebo nesprávneho liečenia. A tieto falošné informácie sa nezastavia, keď my e, jednoducho e, nebudeme konať. Stále sa len čudujeme a nekonáme. Musíme konať rýchlo a rozhodne. Dokonca aj dnes počúvame tieto vyhlásenia e, e, že sa šíra informácie, ktoré nevychádzajú z faktov, že je dobre spolupracovať s mediálnymi platformami, musíme brať vážne zodpovednosť médií a vítam iniciatívu komisie, na tému dezinformácie, dezinformácie o koronavíruse. Musíme e, popisovať správne fakty. Ja som rada, že túto tému začalo mnoho krajín tak, po, tak pojať z východu. Nemáme skúsenosti, ani nevieme, ako bojovať proti dezinformáciám, ale teraz sa musíme rozhodnúť, teraz musíme konať. A to znamená, že potrebujeme k tomu potrebných ľudí aj peniaze. Je dôležité šíriť informácie o všetkých oficiálnych EU jazykoch a nie iba zo pár jazykoch, tak ako to zaznamenávame teraz. Ďakujem pekne. A poprosím vás naozaj, aby ste dodržiavali časový limit na vystúpenia, tak by sme zároveň rešpektovali právo na vyjadrenie kolegov. Pán Grothuis, nech sa páči, máte slovo na minútu. Ja vítam tam ďalšie kroky, ktoré príjma komisia, ale zároveň si myslím, že taká obozretná, predbežné kroky sú to také opatrné a musíme naozaj sa pustiť do veľkých krokov. Je potrebné spraviť e, viac vecí. Naša frakcia príde s novými návrhmi budúci mesiac e, myslím si, že dôkaz o tom, ako sa popasujeme s falošnými informáciami, bude v tom, ako budeme naozaj konať. Tu sa poukazuje na dezinformačné informácie Ruska v rámci Európy zamerané proti Európe. Takže čo teraz s tým spravíme? Len si predstavte, vážení komisári, ak by centrum gravity bolo v týchto informáciách a dal by sa to na zoznamu sankcií, tak by im to zabránilo mať možnosť webovské stránky. Zmrazili by sme majetok ľudí, ktorí prevádzkujú túto dezinformovanosť. A takisto by sme obmedzili možnosť cestovať. Naozaj by sme ich zastavili. Čiže keď si predstavím dom, budúcnosť, ako by to mohlo vyzerať, vidím to takto. Takže poprosím vás v budúcnosti, e, spojte sa k nám, pridajte sa k nám, ktorí vidíme budúcnosť. Neriešme len e, symptómy, ale riešme príčiny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pokračujeme. Pán kolega Lakapel, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, Európska únia evidentne sa nehambí za existujúce informácie v záujme súkromných firiem. E, sú tu experti na informácie proti. V skutočnosti je Manuel Macron. E, my, keď sme tvrdili, že tu je, je treba byť opozretný a zavrieť hranice, vtedy vláda reagovala, že vírus nemá pas. E, Macron schovával to, že vo Francúzsku nie je dosť mask a povedal, že masky nie sú užitočné. Je to naozaj dráma. E, chýbali nám, chýbal nám materiál a prvé, objednanie, prvé objednané e, masky Francúzsko objednalo až 5. marca. Ohrozuje to zdravie a hovorilo sa tu o tom, že masov, masívne testy takisto e, nie sú užitočné a pritom išlo o to, že bolo málo tých testov. Takže sú to klamstvá prvej triedy, klamstvá, ktoré vedú k závadným dôsledkom a potrebné si to uvedomiť. Takže, dámy a páni, rada, komisia, nedávajte na nám morálne rady e, o tom, ako nešíriť dezinformácie, keď vy ste smutným prípadom ich šírenia. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Višnevská na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, dezinformácie nie sú nič nové, boli tu aj predtým, a to už veľmi dlho, ale teraz v dôsledku moderných technológií a nových metód sú veľa nebezpečnejšie. Dnes hovoríme o dezinformáciách a včera parlament odmietol návrh odobrať imunitu Ospravedlňujem no, sa za nesprávnu výslovnosť. Som, som nervózna, no zle sa mi vystupuje. Gaj Hofštatovi odmietli sme e, mu dobrať imunitu. Je to spôsob, ako parlament chce bojovať proti dezinformáciám? z toho, podľa toho včerajšieho vyhlásenia to tak vyzerá, že môžete v parlamente na verejnosti klamať a šíriť nenávisné prejavy a dotknutá osoba zautočila na milióny ľudí. 300 kilometrov od Auschwitz-Birkenau tábora boli manifestácie v Polsku a to je ďalší dôkaz toho, že parlament je zdrojom dezinformácií a falošných správ a mám pohnutú históriu v Polsku, takže naozaj hovorím veľmi nervózne, ospravedlňujem sa za to, prepačte, ale máme málo času, je to síce dôležitá téma, ale musíme dodržiavať časový limit. Ďalej dostáva slovo pani Adi Nolfi na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Masky sú dôležité iba pre tých, ktorí sú chorí a pre zdravotníkov. Masky chránia vás aj ostatných. E, nie je žiadny dôkaz o tom, že e, ochorenie sa šíri e, z osoby na osobu. E, E, pri asymptomatických prípadoch e, e, je veľmi zriedkavé šírenie tejto choroby, ale dá, je potrebné dávať pozor na asymptomatické prejavy. Čo je toto, ktoré z týchto informácií sú správne a ktoré nie? Všetko sú to informácie z VHO. Čiže zdá sa, že ako si zdô, e, z, e, spolahlivý zdroj poskytuje falošné informácie a potom podozrivý zdroj práve informácie. Ale čo spravíme s oficiálnymi vyhláseniami? Naozaj nám chýba riadenie krízy a e, boli tu falošné správy, demonizovalo sa Taliansko a pritom Taliansko prijalo veľmi E, odvážne opatrenia v boji proti vírusu. E, občania potrebujú mať kritické nástroje na analýzu zdrojov informácií, tak by sme zároveň zabezpečili e, aj slobodu médií. Musíme podporovať médiá, musíme podporovať kultúru informovanosti a musíme podporovať gramotnosť mediálnu. Ďakujem pekne. Ďalej dostáva slovo pán Bonifaj. Benifaj. Ďakujem pekne, pani predsednička. Za posledné mesiace sme boli svetkami nepretržnej dezinformovanosti v otázkach pandémie. Falošné správy všetkého možného druhu sa šírili všade a snažili sa postaviť Európanov proti sebe, namiesto toho, aby bojovali po, po boku za záujem Európy. Európsky parlament sa zaviazal, e, že bude bojovať proti dezinformáciám. Vytvorili sme samostatný výbor na to. Musíme bojovať proti všetkým, ktorí chcú deliť Európanov pre svoje vlastné záujmy. Vieme, odkiaľ prichádzajú tieto správy. Sú to mesiace a roky. Dostávame takéto informácie. Novinári e, riešia závažné prípady trestnej činnosti a zároveň sú novinári, ktorí dostávajú peniaze a chránia svoje vlastné záujmy. Musíme poznať zdroje informácií našej demokracie. Je to krehké právo a je potrebné ho obhajovať. Ďakujem pekne. A teraz sa naozaj ospravedlňujem pretože kolega Adamoviča som preskočil, ale samozrejme máte možnosť vyjadriť sa. Ospravedlňujem sa ešte raz, nech sa páči. Máte slovo pani Adamovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, kolegovia, ďakujem vám všetkým, ďakujem aj pani Jourovej za aktualizované informácie o tom, čo Európska komisia robí v tejto veci. Myslím si, že pandémia dezinformácie je jedným z veľkých rizík demokracie EÚ koronavírus. A to pandémia nám len pripomenula, že dôveryhodné informácie môžu zachráňovať životy a falošné informácie a nenávisť vás môžu zabiť. Dnes cez tieto falošné informácie si môžete získať moc, ostať pri moci v mnohých častiach po svete, vrátane v EÚ. A my sa prizeráme bezmocne, ako sa ničí demokracia. Sila internetu ukazuje a zdôrazňuje, posilňuje silu falošných informácií, ktoré sa šíria rýchlejšie ako vírus. Musíme podporovať skutočnú slobodu prejavu, ale slobodná, sloboda prejavu, ktorá je využitá pre dezinformácie, nie je slobodou. E, e, voľby na základe falošnej informácie nikdy nebudú demokratické. Nemôžeme e, v rámci v mene slobody baviť iných slobody. Musíme byť odolnejší, musíme učiť ľudí, ako analyzovať informácie, musíme podporovať pluralitu a nezávislosť médií, slobodu novinárov a celkový prístup k dôveryhodným informáciám. Ďakujem pekne. Pán Dihan, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, vážená pani podpredsednička komisia. Všetci vieme, e, e, čo slúži e, klamstvo. Klamstvo niekedy ľahšie počuť ako, ako pravdu, ktorá boli. A klamstva sa šíria cez sociálne siete, šíria sa oveľa rýchlejšie tieto dezinformácie a klamstva sa šíria oveľa rýchlejšie cez internet. Musíme bojovať efektívne proti tejto praktike. Povedali ste to správne, pani Jaurova, vy ste ste povedali. A my vieme, že prichádzate z totalitného sveta, zo sveta, keď e, cenzúra fungovala. Nemali by sme sa vrátiť a spadnúť do tohto istého sveta. Ale zároveň by som vás chcel upozorniť a upozorniť komisiu aj na druhý prístup, na ktorý musíme takisto dať pozor. Nemôžeme byť naivní. Mus, vieme, že zahraničné veľmoci na nás útočia. Takisto vieme, kto to preberá v, rúci, v našej demokracie a e, liberáli takisto vyvíjajú extrémisti takisto šíria klamstva. Takže treba dať pozor na to, aby sme nespadli do jednej priepasti, do cenzúry, ale zároveň, aby sme neverili naslepo trhu, a končím. Videli sme, že tá istá dezinformácia, vy ste po nich bojovali. Google, Twitter nechá ale vysvetli. A Facebook jednoducho nechá slobodu prejavu. Takže nemôžeme dôverovať ani jednoducho pravidlám trhu. Musíme mať reglementáciu a sme po vašom boku. Ďakujem pekne, pán vysoký predstaviteľ, ďakujem pekne, pani podpredsednička komisie. Pán kolega Majer, na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, nič nie je úplnou pravdou ani úplným klamstvom Myslím si, že v tejto dobe je potrebné upozorniť na to, že sú obrovské prípady dezinformácie a komisia a rada e, e, členské štáty nerobia veľa, napríklad Rakúska federálna vláda a rakúsky kancelár na začiatku krízy povedal, že čo skoro všetci budú mať niekoho poznať niekoho, kto zomrie na koronu. To je veľmi konkrétne vyhlásenie predstaviteľa vlády. Je to šírenie strachu medzi obyvateľstvom a potom minister zdravotníctva, ktorý je povolaním pedagóg, hovoril, že nemôžete E, byť spolu s rodinou e, v jednej miestnosti. Taká vyhláška nikdy neexistovala. Čiže ďalšie klamstvo, toto sú také dve veľké dezinformácie a ja žiadam, aby sa to vyšetrilo. Ďakujem pekne, pani Kampa, na minútu. Vážení kolegovia, dezinformácie sú jednou z najsilnejších zbraní asymetrických irakskej vojny vyvíjajú tlak, šíria chaos, dezinformácie vychádzajú z chýbajúcej transparentnosti. Problematická Slovakov je sila sociálnych médií a preto, ak chceme bojovať proti dezinformáciám, mali by sme mať otvorené zdroje overovania informácií a dobrú spoluprácu, pretože je množstvo klamstiev a polopravd, ktoré sa šíria o Polsku a o Maďarsku a nikto to nikdy nenapravil, neskorigoval, neustále sa to len opakuje, tieto dezinformácie. Jednoducho sa šíria. Prináša to negatívne dôsledky pre EÚ a pre imič EÚ. Takže overovanie faktov je to najdôležitejšie, ak chceme bojovať proti dezinformáciám a to by nemalo viesť k obmedzovaniu internetu ako takého. Ďalší Pán Cácar Alves, ďakujem pekne, vážený pán, vážená pani predsedajúca. Jednou, jedným z dôsledkov digitálnej revolúcie je zmierňujúca úloha médií, ktoré sú nezávislými filtrami kvality informácií. Táto úloha sa znížila, zvýšila sa zvýšilo sa množstvo e, dezinformácií a my sa nachádzame práve v takejto situácii. Práve preto voláme po zodpovednosti sociálnych platformiem a využívaní takých e, nástrojov a zábezpiek, ktoré nám pomáhajú bojovať proti dezinformáciám. Overovanie si faktov a transparentnosť sú odporúčané a treba prehodnotiť aj úlohu e, všetkých používateľov, tak povediac zamiecť si pred vlastným práhom, vláda by mala poskytovať prehľadné, transparentné informácie. Spomenuli sa tu extravagantné a nebezpečné výroky, ktoré odzneli alebo boli publikované, napríklad, že treba piť savo alebo iné e, chemické látky, alebo sa publikovali čísla úmrtí, ktoré neboli pravdivé. Ďalšia je pani Baso. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Myslím si, že nie je presvedčujúce povedať, že zároveň sa treba obmedziť v slobode vyjadrovania ale treba pozbudiť blogerov alebo novinárov, aby publikovali toho viac, čo môžu byť aj dezinformácie. Niekedy dokonca aj odborníci a ex, experti sa dajú do područia propagandy. V Taliansku sme to videli. Tí, čo bojovali s COVID-19, sa nedovo- de- nenašli priaznivé vypočutie a nazvali ich tými, ktorí chcú byť rasisti, ktorí, ľudia, ktorí nechcú počuť e, nepohodlnú pravdu, sa často potom búria. Áno, dezinformácie, proti tým treba bojovať pravdou, ale nie cenzúrou. Ďakujeme. Nech sa páči pani Zovko. Vážená pani predsedajúca, už vyše 4 mesiace bojujeme s bezprecedentnou pandémiou, ktorá dramaticky zmenila naše životy a prinútila nám adaptovať sa na nové normy. Zanechalo to devastujúci dopad, ale solidarita je nespochybniteľná. Pandémia covidu nie je jedinou bitkou, ktorú bojujeme. Bojujeme aj proti dezinformáciám o koronavíruse, pretože často nás tieto den z informácie portretujú ako niekoho, čo sme neschopní v reakcii na vírus. Na západnom Balkáne dokonca sa dezinformácie zamerali na destabilizovanie regiónu a na to, aby sa odvrátila verejná mienka od Európskej únie. Napriek tomu, že Európska únia poskytla 3,3 miliardy eur ako podporu počas krízy e, prieskumy verejnej mienky stále ukazujú, že si obyvatelia myslia, že iné regionálne právomoci poskytli viac pomoci. Prehľadnosť, transparentnosť, viditeľnosť všetky informácie sú dôležité. Preto vítam e, Task Force a systém včasných výstrach Európskej únie, kde takéto informácie pravdivé môžeme nájsť. Naozaj každý musí trošku viacej zapracovať. Rečnička je prerušená prichádzame teraz na koniec našej rozpravy a nech sa páči komisia rada pani Jourová. Vážená pani predsedajúca, ctené poslankyne, poslanci, veľmi pekne vám ďakujeme za túto zaujímavú a dôležitú rozpravu. Som si istá, že to nie je naposledy, keď hovoríme o moci internetu a z dobrého dôvodu, pretože túto moc zakúšame každý deň Internet je fantastickým nástrojom napríklad na zorganizovanie humanitárnej pomoci. Internet však môže byť aj miestom, kde sa rozbehnú humanitárne katastrofy a podnecuje sa násilie. Je to závažná téma, o ktorej treba diskutovať. Začali sme. A ako som povedala, Európska demokracia a akčný plán pre túto demokraciu e, sa zaoberá veľmi vážnou témou, ako ochrániť voľby pred dezinformáciami, ako zastaviť privatizáciu, privatizovanie si súkromných rozpráv, pretože vidíme algoritmy, ktoré predávajú produkty, ale vidíme aj algoritmy, ktoré predávajú politikov, ako sa zapájajú do týchto súkromných e, diskusí na internete. Takisto klamstvá, politikov. Ale také klamstvá, ktoré majú potenciál vyhrať voľby, toto všetko je zásadné, ale citlivé. Treba to riešiť napriek tomu. Teším sa na ďalšie diskusie a spoluprácu s výborom, ktorý ste e, založili na tento účel a dúfam, že do konca tohto roka nielenže sa nám podarí vyhodnotiť, ako sme e, odkomunikovali tieto záležitosti, o ktorých hovoríme, pretože máme tu zoznam veci, ktoré musíme urobiť, ale dúfam, že do konca roka nájdeme aj riešenia problémov, o ktorých sme hovorili. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani e, Jaurová. A teraz má slovo vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a podpredseda komisie, pán Borel. Ďakujeme pekne za zaujímavú rozprávu a určite to nie je koniec, pretože rozpráva bude pokračovať. Tieto témy sú tu stále, stále rezonujú. Ako odhaliť pôvod nejakej dezinformácie? Kto ju pustil do sveta a nebola to iba chyba, iba omyl? Už od začiatku týchto dezinformácií reakcií bola Eva, ktorá zahryzla do jablka. Možno ju niekto nesprávne informoval v raji. Svet, v ktorom dnes žijeme, musíme vnímať čo najpriaznivejšie, najpravdivejšie, na, na základe pravdivých informácií, ktoré budú k dispozícii občanom. Občania hlasujú, občania si volia a preto musia byť informovaní o alternatívach, ktoré pred sebou majú. Musia sa rozhodnúť, akú vládu chcú, čo vyžaduje slobodu informácií, pluralizmus informácií a hovorenie pravdy. Ak niekto šíri nesprávnu informáciu a niekto iný takéto informácie dostáva, tak nemôže si zvoliť náležite je to ako keby nefungoval navigačný systém, ako keby bol človek stratený, lebo má zlé informácie z navigačného systému. Práve preto bojujeme proti dezinformáciám, práve preto apelujeme na správne, pravdivé informácie, ktoré by mali byť dostupné a ktoré by mali byť overiteľné. Ak niekto lúha občanom, en todo hay una parte de verdad y una parte de mentira. Neverím, že informácie sú čierno-biele, buď pravdivé alebo nepravdivé. Málo kedy nájdeme niečo, čo je iba pravdivé a niečo, čo je úplne nepravdivé. 5 a 5 je 10. Áno, toto je na 100% pravda, ale sú iné výroky, ktoré sú spletiť zložitejšie, zložitejšie na posúdenie. A potom je tu ešte názor. Niektorí ľudia e, podajú nejaký názor o nejakej informácii alebo o ideológii a tam potom už ide o politickú rozpravu. Ale názor niekoho, mienka niekoho o nejakej situácii ešte nie je fakt. Kolegovia, nechceme predsa vytvoriť ministerstvo pravdy v Španielsku raz bolo také ministerstvo, volalo sa to ministerstvo informácií. Nechceme predsa vytvárať ministerstva, ktoré kontrolujú všetko, o čom sa informuje. Nie, to nie. Chceme pomôcť občanom, aby sami vedeli odlíšiť fakty od falošných správ. Ak sa nám toto podarí, ak demokratické sily takéto niečo podporia, tak bude prekvitať celý demokratický systém a dokážeme ho uchovať. Ďakujeme vám, pán podpredseda komisie. Slovo má pani Brňač za radu. Ďakujem pekne, ctené poslankyne, poslanci. Táto téma je prioritou pre naše predsedníctvo. Je našou povinnosťou chrániť občanov a rešpektovať ich práva na zhromažďovanie, na informovanie sa. Demokratické informácie sú kľúčom na odolnosť populácie aj proti COVID-19, aj proti dezinformáciám. Pracujeme horizontálne aj prierezovo, aby výmena informácií o tých najlepších praktikách mohla prebiehať čo najlepšie. Spolupracujeme s externým, s úradom pre externú činnosť, s parlamentom a s ďalšími európskymi inštitúciami v tejto veci. Akčný plán e, zákon o digitálnej činnosti sú ďalšie kroky, ktoré robíme v tejto súvislosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme vám veľmi pekne a týmto končí rozpráva e, k tomuto bodu na našom programe. Bude teraz prezentácia pani Auštrevičius, odporúčanie Rady a komisie k východnému partnerstvu a budeme hovoriť o správe pána Pikulu o odporúčaniach, ktoré sa týkajú zahraničnej a bezpečnostnej politiky na západnom Balkáne, Summit 2020. V tejto rozprave sa nebude používať postup modrými kartami, teda spontánne prihlásenie sa do rozpravy. Slovo má teraz pán Astrevičius. Vážená pani predsedajúca, vážení Vážená predstaviteľka rady, predstaviteľ komisie, chcem poďakovať kolegom tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli k tejto správe. Východné partnerstvo úzko spolupracuje v 6, 6 krajín EÚ. Dosiahli sa pozitívne výsledky. Sú to krajiny v našom bezprostrednom susedstve, a potvrdzuje sa touto spoluprácou líderstvo Európskej únie. Máme záväzok, tento záväzok by mal byť historicky overiteľný a mal by šíriť posolstvo medzi partnermi. Európske ašpirácie e, sú tu vystavené e, overovaniu a tomu, či naozaj napredujú. Ale myslím si, že napredovanie, progres týchto e, ašpirácií je len otázkou času. Čoraz viac sa pohybujeme k integrácii, aplikácia európskych hodnot a demokratických princípov sa deje v praxi. Veľmi mi je ľúto, že pán Borel odchádza z miestnosti, aj keď prichádza e, komisár. Mám pre vás totiž to osobnú oblasť. V politickej oblasti naši partneri žiadajú usmernenie k tomu, ako stále udržať e, právny štát a boj proti korupcii. V hospodárskej oblasti by sme mali otvoriť prístup na vnútroeurópsky unijný trh krajinám zo spoločnej hospodárskej oblasti. Európska bezpečnosť je neviditeľná Nemôžeme sa na ňu pozerať cez východnú alebo západnú, západný rozmer, dimenziu. Je iba jeden rozmer, rozmer európsky. Konajme v tomto duchu. Vážená pani predsedajúca, iniciatíva východného partnerstva e, je úspešným príbehom a zostane úspešným partnerom, pokiaľ budeme pracovať vedno a budeme na, podporovať naďalej partnerstvo a spoluprácu Vážený pán komisár Varnali, dostal som správu z bieloruského väzenia. Líder kresťansko-demokratickej strany prestal e, večerať, aby reagoval na to, čo sa deje v Bielorusku. Prosím o vašu reakciu na tento čin. E, ďakujem. Ďalším rečníkom je pán spravodajca Pikula. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár. Ja som prišiel dnes hovoriť o rozširovaní, o budúcnosti Európskej únie. Chcem však poďakovať aj spravodajcom, eh, tieňovým, ktorí mi pomáhali pri tomto počine. Európsky Parlament pokračuje s procesom rozširovania ako s politikou e, jednou z najúspešnejších v rámci Európskej únie. Únia týmto šíri svoje kľúčové hodnoty, kvalitu, právny štát, úctu k ľudským právam a ďalším v Európskej únii a za jej hranicami. Plné členstvo Európskej únie pre krajiny Západného Balkánu je v záujme bezpečnosti Európskej únie aj krajín Západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo. Od prístupu Chorvátska v roku 2013 sa opäť hovorí o rozširovaní Európskej únie. Vítame metodológiu, ktorú schválila Rada a začneme rokovať s Macedóniou na Záhrebskom samite s Macedónskom severným a dúfajme, že rokovania o prístupe sa rozbehnú. Želáme si rýchle tempo, aby sa uzatvárali jednotlivé kapitoly efektívne pod dohľadom, aby sa napredovalo. E, je Samozrejme, že potrebujeme na to adekvátny rozpočet, preto rada musí zabezpečiť aj rozpočet, aby sa zabezpečila politika rozširovania. Aká je úloha parlamentu? Parlament je oddaný z inten- myšlienke zintenzívňovania politickej inštitucionálnej podpory krajinám Západného Balkánu v procese rozširovania. Ide tu aj o dôveryhodnosť EÚ, o vplyv v tomto regióne aj mimo neho. Budeme globálnymi hráčmi len vtedy, keď nám budú dôverovať v bezprostrednom susedstve. Ďakujem. Ďakujem vám, pán Pikula, za komisiu sa vyjadri pán komisár Varheli. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsed, predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Zapojenie sa e, do týchto aktivít je zásadne dôležité. Ide tu vlastne o preloženie slov do činov, o pristúpenie k činom, či je to srdce Európy, či sú to okolité krajiny. Za prvých 6 mesiacov nášho mandátu sa nám podarilo presadiť e, metodológiu, ktorá bola zrevidovaná pri rokovaniach o prístupe, aby sa stali predpovedanejšími, dynamickejšími a riadení e, silnou politickou víziou. Po druhé, napriek covidu, pandémii, covidu sa rada v marci rozhodla otvoriť rokovanie so Severným Macedónskom a Albánskom o vstupe do EÚ a dúfam, že obe tieto rozhodnutia potvrdí aj Európska rada. Aby sme podporili región, ktorý bol zasiahnutý pandémiou v apríli, komisia poskytla balík 3,3 miliardy EÚ, ktoré si požičala od Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Združenie so západným Balkánom vygenerovalo mnohé iniciatívy, ktoré inak sú rezervované len pre členské štáty. Máme v júni záhrebský summit. Vyjadrujeme solidaritu s regiónom a na tomto samite sa pertraktovali európske pers- perspektívy a vyslal sa signál, že sme oddaní tejto, tomto, tomuto cieľu. Máme plán rozvoja, aby sa akcelerovali reformy a aby tento región dobehol ostatné regióny v Únii. Tento týždeň komisia navrhne rámec pre Albánsko a Severné Macedónsko rade, aby e, sa aktualizovalo dosiahnuté napredovanie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a medzivládne konferencie. Rozširovanie je zásluhový proces. Krajiny Západného Balkánu musia naďalej završovať reformy, zlepšovať právny štát, bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu a za základné slobody a ľudské práva. Rýchle a hmatateľné výsledky reforiem budú znamenať, že bude možné sa pohnúť rýchlejšie aj v rokovaní, pretože máme k dispozícii túto lepšiu metodológiu na vyššej úrovni. A celý balík opatrení bude prezentovaný v jeseni. Na jesen takisto prídeme s ekonomickým plánom pre západný Balkán, ktorý by mal podporiť hospodárskú obnovu a priblížiť tento región bližšie k Únii. V tomto pláne budú mnohé body z našej správy. Budeme hovoriť o konektivite, napojení, čo sa týka energetiky a prepravy, dopravy a takisto o digitalizácii, ktoré spolu prinesú nové pracovné miesta do regiónu a spolu s e, úsiliami o boj proti pandémii prispejú k zlepšeniu. Chcel by som poďakovať Európskemu parlamentu za podporu vízie budúcnosti východného partnerstva, ktorú sa nám podarilo doslov vteliť v marci spoločným vyhlásením. Východné partnerstvo a jeho budúcnosť e, sa takisto riešilo na konferencii v spolupráci s partnerskými krajinami, s príslušnými ministrami. Takisto lídry dnes popoludní zasadnú a potvrdia túto tému, kedy našim cieľom je vybudovať s partnerskými krajinami ambiciozne a flexibilné partnerstvo, ktoré bude pokračovať aj naďalej a prinášať konkrétne výsledky. V tomto kontexte som hrdý na to, že Európska únia poskytuje takmer 2,5 eh, milióna eur našim partnerom z východného partnerstva v kontexte krízy COVID-19 a taktiež to vyžaduje mikrofinančnú pomoc, e, zvýhodnené pôžičky, aby tieto krajiny dokázali pokryť svoje bezprostredné finančné potreby a dokázali bojovať s makroekonomickou nestabilitou to by malo e, patriť do e, plánu obnovy e, v tomto regióne a malo by to teda zabezpečiť priamu finančnú pomoc MSP. A táto kríza naozaj vyraznila to, aká je dôležitá spolupráca v tejto oblasti a dúfame, že toto partnerstvo bude pokračovať. Mar- marcové oznámenie ustanovuje budúcnosť našej ďalšie ďalšiu spoluprácu aj ciele našej ďalšej spolupráce, taktiež posilniť prepojenosť a spoluprácu, podporiť rozvaj, rozvoj zodpovedných inštitúcií, podporovať e, bezpečnosť a právny štát, poďalšie e, podporiť zelenú e, transformáciu a prácu na klimatické odolnosti, poďalšie podpora digitálnej transformácie a poďalšie spoločne spolupracovať na vybudovaní odolnej a inkluzívnej spoločnosti. V ďalšom kroku budeme pracovať na e, pretavení týchto cieľ, politických cieľov do praxi, spolupráci s partnerskými krajinami, členskými štátmi. E, vypracujeme ciele po roku 2020 a tie sa schvália začiatkom roka 2021 na samite. Počítame s vašou ďalšou spoluprácou e, na plodnej spolupráci v nadchádzajúcich rokoch a ešte e, pánovi e, spravodajcovi chcem povedať, e, že sa budem zaoberovať vecou, ktorú ste spomínali. Nie je to pre mňa teda nič prekvapujúce, budeme sa tým zaoberať a následne vám budeme komunikovať odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Tým sa dostávame na koniec spoločnej diskusie, hlasovanie o, o správe pána Austreviuču sa bude e, sa konať e, dnes popoludní a o, správe pána Pikulu e, zajtra. No a um, následne bude um, prebiehať hlasovanie a potom prerušíme zasadnutie až 14.30. Budú ohlásené výsledky hlasovania. Ďakujem.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 to je syna. A